bodu vyhlásenie komisie, primeraná ochrana informátorov a novinárov v rámci boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Pani Jourová za komisiu. Ako prvá, nech sa páči. Honorable members of the... poslankyne, <clears throat> sloboda eh, vyjadrovania sa je dôležitá pre novinárov a iných, ktorí pracujú v oblasti médií. Oni musia mať možnosť kritizovať štát bez obáv z prenasledovania. To je jedna z črt demokratickej spoločnosti Niekedy sa možno musí obmedziť e, táto sloboda, ale musí to byť e, primerané obmedzenie, čo znamená, že to nemá presiahnuť to, čo je potrebné, vhodné a nemalo by to byť prehnané v danom kontexte. Nie je jeden jediný systém v EÚ na ochranu informátorov, ale európske pravidlá o Informátorov existujú v niektorých špecifických oblastiach, napríklad v kontexte e, konkurenčného práva alebo čo sa týka e, zneužitia trhu v kontexte finančných trhov. Ak neexistuje európska legislatíva, tak členské krajiny majú možnosť e, tieto otázky upraviť s e, vhodnou národnou legislatívou. Samozrejme sú tu základné práva a slobody a súvisiaci dohovor, ktorý treba rešpektovať. Ďakujem pekne. Ďakujem, vážená pani komisárka. Teraz jednotlivé politické strany za EPP Romana Tomš na minútu ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci súhlasíme s tým, že vyhýbanie sa daňovej povinnosti a daňové podvody negatívne e, dopadajú na naše hospodárstva a podkopávajú životnú úroveň. Bezpečný oblak, teda e, možnosť využívať internet na informovanie o takýchto nekalých daňových postupoch. Ale čo sa týka implementácie, tak tu naražame na viacero ťažkosti, hlavne právnej povahy. Je to veľmi citlivá oblasť, týka sa aj e, úlohy Európskeho parlamentu a ochrany e, osobných údajov, napríklad otázka anonymity a otázka ochrany osobných údajov my by sme si ako parlament mali plne uvedomovať našu úlohu spolu zákonodárcu a musíme sa pýtať, či chceme túto úlohu presiahnuť alebo nie. Teraz za SAD Peter Simon na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Musíme súhlasiť s komisiou. Máme tu konkurenčné právo a samostatnú úpravu aj v iných oblastiach Eh, je to na členských krajinách, ale buďme úprimní, mm, verí tu niekto, že členské krajiny to naozaj zvládajú, že je to vždy vyvážené medzi eh, opravnenými záujmami štátu a verejnosti aj keď možno, že ide o organizované štátne vyhybanie sa daňovej povinnosti. To je odsudené na neúspech, takže komisia musí byť odvážna. Potrebujeme celoeurópske pochopenie toho, kedy naozaj treba e, zverejniť takéto e, aféry pretože nie vždy treba niečo zamlčať a nesankcionovať. Presne takýto návrh od vás očakávam. Komisia je ochrankyňa zmluv a naozaj musí dbať na rešpektovanie práva v EÚ Komisia by teda naozaj mala byť odvážna a prísť s návrhmi. Ja vás v tom plne podporujem. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty pani Harkin. Ďakujem pekne, pán predseda naša aktivita v oblasti transparentnosti a boja proti organizovanému zločinu. Táto iniciatíva bude spustená zajtra večer a pevne verím, že to využijeme ako kampaň pre boj za európsku smernicu, ktorý bude, ktorá bude brániť informátorov. Európsky ombudsman nás poprosil, aby sme zmenili svoju kultúru a priznali, že sa dejú zlé a nesprávne veci. A informátori nie sú to jediné, čo nám zabráni, čo nám pomôže zabrániť e, chybám a korupcii, ale majú svoju dôležitú úlohu. Oni spúšťajú ten základný alarm. Z deviatich európskych orgánov len dve reagovali na požiadavku Európskeho ombudsmana a zabezpečili vnútorné pravidlá pre informátorov. Len Európska komisia a Európsky súdny dvor majú adekvátne politiky, ktoré berú do úvahy záujmy a snahy informátorov, aby chránili jednotlivcov. V kontexte ochrany informátorov z kauzy LuxLeak, a o tom dnes večer hovoríme, chcem sa spýtať, čo nám chce komisia povedať, ale nepočuli sme vlastne nič Akurát to, že tu neexistuje adekvátne európske právo a že to je na, na členských štátoch, to vieme. Ale komisia nemá nič viac, čo by k tomu chcela povedať? Je to práve kvôli kauze LuxLeak a informátorov z tejto kauzy sme vytvorili eh, výbor TAX v tomto výbore vo všetkých situáciách, ale najmä v čase krízy. Občania chcú vidieť rovnosť v danovom systéme a transparentnosť v danovom systéme a chcú vedieť, že ich vlády, a to isté platia aj pre európsku úroveň, že my sa naozaj snažíme zabezpečiť daňovú spravodlivosť a účinnosť. Ako som už hovorila, potrebujeme zmenu kultúry, pretože v opačnom prípade e, zlyhávanie po všetkých sektoroch a na všetkých úrovniach, či už to je malé, stredné alebo veľké, zostane nepovšimnuté. Podľa môjho názoru jedna z najväčších e, jeden z najväčších demotivátorov alebo demotivácií pri, e, pri takýchto chybách alebo pri takýchto podvodoch je strach z toho, že sa môžete, že môžete byť pristihnutí. Ale pokiaľ nebudeme chrániť informátorov, tak ľudia, ktorí páchajú zloho, budú páchať ďalej. Pani komisárka, musíme hľadať priestor pre aktivity na európskej úrovni. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, či ste pripravená na druhú kartu kolega na Gresku. Akceptujete ju? Áno, nech sa páči, pán kolega. Ďakujem veľmi pekne. Môžem súhlasiť s mnohými vašimi vyhláseniami a naozaj by sme mali chrániť informátorov, ale otázka je, čo s tými, čo e, ohrozujú aj potom ďalších takýmito informáciami. Neviem, či som plne pochopila vašu otázku. Vy ste sa ma spýtali, že čo robíme s tými, ktorí sú pachateľmi daňových únikov, ale pritom udajú ďalších, ukážu prstom na druhých. Neviem, e, aká je to relevantnosť. Daňový únik je trestný čin a trest za to treba zaplatiť. Ja sa ospravedlňujem kolegovia, neviem, či som dobre počula alebo rozumela túto otázku. E, chceli ste sa spýtať možno niečo iné, keby ste to zopakovali, by som vedela správnejšie odpovedať. Ďakujem, možno si to neskôr vyjasnite. A teraz za politickú skupinu e, zjednotenej lavice pán Masy. GUE žiadala zaradenie tohto bodu do programu. Ďakujem veľmi pekne, že sa tu môžeme takto v tomto veselom kruhu stretnúť. Novinár Perren bol treťou osobou v Luxemburgu z Vluklix, ktorý bol obvinený a my ďakujeme jemu a ďalším informátorom za to, že máme tieto informácie. Rešpektujeme nezávislosť súdnictva, ale aj slobodu tlače. Luxembursko touto žalobou porušuje právo na slobodu názoru a informácií, ako je Európsky dohovor a chartu základných práv. Návrh komisie, aby bola vydaná smernica k ochrane obchodného tajomstva, je niečo, čo ešte viac znižuje túto ochranu. E, európski daňoví poplatníci vedia, že ročne strácame miliardu na únikoch, podvodoch a krátenie daní nie je obchodné tajomstvo. Aký občan Európy môže na daňovom úrade povedať, že je to obchodné tajomstvo? Preto treba informátorov zákonom chrániť. Ak prídu na verejnosť so svojimi odhaleniami, ktoré, majú na, ktoré sledujú vyšší spoločenský záujem. Predseda komisie Juncker bol zodpovedný za zákony v Luxembursku a ja dúfam, že odsúdi E, prenasledovanie, trestné stíhanie novinárov v Luxembursku, tak ako sa to robí v iných častiach sveta a že príde s návrhmi na to, aby sa informátori chránili a nie aby z nich boli robení zločinci v Európe. Ďakujem pán Mazi za váš prí, príspevok a ďalší vstup je od pani Eva Žoli. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, 23. apríla Eduard Pera, novinár, ktorý e, poukázal na veľkú časť e, aféry Laxlik, bol obvinený e, v Luxembursku ako informátor je stíhaný za to, že porušil obchodné tajomstvo. Je to tvrdý úder pre našu demokraciu a nie je to ojedinelý prípad. E, platí to nielen pre daňovú, ale aj environmentálnu oblasť. E, a tu sú informátori a novinári naozaj veľmi dôležití. E, transparentnosť nikdy nebola tak významná. Európska, Európska únia sa skôr rozhodla pre zahmlievanie aj Antoine Deltour, okrem pána Perena, to sú nepriateľné prípady, mali by to byť hrdinovia chránení, ale vy chcete, aby v 28 členských krajinách platili zákony ako keby z dôb dávno minulých, ktoré idú proti všeobecnému záujmu. My poznáme názov týchto e, záujmov, poznáme e, lobbystov a nový, nová komisia, a predseda komisie by naozaj mali e, vyjasniť všetky pomery ešte z čias predchádzajúcej komisie. Teraz za EFTD pán Canini. Vážený eh, pán predsedajúci, dnes hovoríme o boju, boji proti fiskálnym únikom a podvodom a vytvorili sme dokonca aj osobitný výbor za týmto účelom. Ale to všetko bolo možné len vďaka neuveriteľnej odvahe informátorov až a novinárov ktorí dokázali poukázať na, tieto prax, na túto prax a poukázali ju, na, ukázali ju celej verejnosti. Bez nich by sme nedokázali konať a mali by sme naozaj bojovať proti tým, ktorí podporujú reálne takéto postupy a takúto prax, najmä v oblasti fiskálnych podvodov a daňových únikov. Je naozaj dôležité, aby sme e, dokázali zabezpečiť adekvátne záruky pre ľudí, ktorí riskujú svoju prácu a svoju povesť a mali by sme hľadať mechanizmy, ktoré dokážu e, vyplniť všetky existujúce rezervy v dnešnom modernom systéme. Je pravda, že častokrát sú aj informátori, niekdajší komplici alebo majú e, na svedomí časť týchto, tak, takéto praxe. Ale dnes máme aj v Európe princípy, ktoré umožňujú vlastne e, odôvodniť alebo teda ospravedlniť e, pri odhalení väčšieho zločinu. Mali by sme naozaj účinnejšie bojovať proti daňovým únikom a v tomto smere je nevyhnutné, aby sme mali podporu informátorov a musíme im dať nevyhnutnú starostlivosť a zabezpečenie. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne. A teraz nezaradený poslanec pán Bernard Mono. Merci, madame. Ďakujem pekne, vážna pani komisárka, informátori poukázali na viaceré aféry týkajúce sa HSBC a LuxLeaks. E, treba ich teda chrániť, e, pretože častokrát im hrozia e, pracovné alebo osobné sankcie a robia to v záujme ostatných, ale malo by sa to týkať aj informovaní o korupcii, vo vzťahu s politikmi alebo v oblasti pracovného práva a taktiež by to malo platiť v prípade nezákonných e, imigrantov, ktorých e, pašujú do Európy. Mali by tu byť prísne sankcie, ale malo by sa to týkať aj poradenských e, kancelárií, ktoré to niekedy organizujú, organizujú tak ako v prípade aféry LuxLeaks. Čo sa týka smernice o obchodnom tajomstve, tu EÚ musí byť konzistentná a stanoviť jasné mantinely. Iba ak sa to podarí, tak e, naša strana bude za. Ďakujem. Kolege, no... Ďakujem, pán kolega. A teraz jednu minútu, pán Emil, pán Emil Radev. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. Je tu aj internetová stránka, kde sa môžu kontaktovať e, služby tax rulings, ale je to riskantné a možno to nebude až tak úspešné, a to z viacerých dôvodov. Napríklad, e, pretože by mohlo dôjsť k istému e, vyrovnávaniu účtov a overovanie si pravdivosti, to by si vyžiadalo e, know-how, ktoré napríklad Európsky parlament ani nemá a e, negatívne sa vyjadrila právna, právny odbor Európskeho parlamentu a nemôžeme teda zaručiť anonymitu pre informátorov. My ako európsky poslanci nemáme právnu ochranu, ktorú napríklad m, mm, požívajú novinári potom vytvorenie bezpečných oblakov, secure clouds, to by mohol byť nebezpečný precedens, ktorý by sa neskôr mohol uplatňovať na iné legislatívne výbory v Európe, čo by sme spravili potom. Preto si myslím, že takúto webovú stránku nepotrebujeme. Ďakujem a teraz pani Gomeš. E, no, ďakujem veľmi pekne. Európske krajiny nemajú primeranú právnu ochranu pre informátorov, ktorí informujú o korupcii a ďalších zlotresných činoch. A preto sme žiadali od komisie efektívny program ochrany informátorov, keď informujú o takýchto nezrovnalostiach v národnom či v európskom či cezhraničnom kontexte. Teraz vieme o prípade LuxLeaks. Nie je možné, aby zakladajúci člen EÚ súdil informátorov, obžaloval informátorov, ktorí e, zverejnili daňový dumping súkromných podnikov. Postoj Luxemburska je porušením verejného záujmu a zákonov EÚ, Pošliapava ich pred našimi očami a to nechci druh demokracie, ktorú chceme mať. Antoine Dutko eh, hovoril o nezákonných, nemorálnych praktikách a o tom informoval verejnosť. A ja si myslím, že nie je možné, aby bol za to obžalovaný Komisia navrhuje pravidla na výmenu informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s daňovou oblasťou. Preto chcem vyzvať prokuratúru v Luxembursku, aby tieto žaloby novinárov stiahla. Ďakujem veľmi pekne. A teraz jednu minútu kolegyňa Marisa Matias. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Áno, ide o špecifickú otázku. Novinár Eduard Pecha prišiel s odhalením v otázke LuxLeaks a je obžalovaný. Náš osobitný výbor, ako aj e, bol kvôli tomuto zriadený, predstavuje Ceda Juncker je predsa vinný a nie tento novinár. Nesmieme zabúdať na to, kto že ten, kto poškodil európskych občanov, je teraz na čele Európskej komisie. To len ukazuje, ako ďaleko sme sa dostali. A preto si myslím, že aj povesť európskych inštitúcií nie je veľmi dobrá v učiach našich občanov. Ak nedokážeme chrániť ich záujmy, nie je čudom, že občania neveria európskym inštitúciám. Preto takýchto informátorov treba chrániť a nie súdiť. Ďakujem. A teraz jedna minúta pre spontánnu debatu. Hovoríme o whistleblowers, o informátoroch, je to výraz zo športu, kde toto whistle, pískanie, nie je veľmi jasné, ale rešpektované a e, potrebné. A teraz hovoríme o informátoroch, whistleblowers, tých, čo pískajú, fúkajú, ktorí sú potrební pre ochranu záujmov verejnosti, pretože odhalujú niektoré zákonné nemorálne konanie, ako sú napríklad daňové podvody, daňové úniky. A veľké nadnárodné spoločnosti sú v tomto veľmi zručné. Takže ak e, nič iné, tak ročne strácame milióny cez takéto daňové úniky a o tom nás nechránení informátori. Keby to nerobili, bez ich pomoci by sme nedokázali riešiť tieto E, veľké trestné činy. A teraz spontánna debata. Prvým rečníkom je, to je Maria, jedna minúta. Vážený pán predsedajúci, Európska komisia e, bola veľmi stručná vo svojej odpovedi. E, asi vieme všetci veľmi dobre prečo. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει... Vyhýbanie s daňovým poznámkám a daňové úniky sú protisociálne aktivity a e, môžu byť odhalené aj vďaka správam novinárov. To znamená, že správy novinárov by nemali byť predmetom e, súdneho konania. Súdne konanie proti Eduardovi Perenovi je neakceptovateľné, pretože tento novinár vyniesol na svetlo práve kauzu LuxLeaks a poukázal aj na problémy, e, ktoré sú prítomné v iných krajinách. Sú daňové e, raje, ktoré umožňujú veľkým firmám vyhýbať sa daňovým povinnostiam. Takže to, čo sa deje teraz, je nelegálne, neakceptovateľné a je to proti Európskemu dohovoru o ľudských právach. Takže sme proti tomuto fenoménu, pretože je to proti fenomén boja proti slobode slova. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu pán Miguel Vigas, nech sa páči. Daňové úniky a daňové podvody, tak tie sú v jadre, e, alebo sú, tak povediac, v jadre politiky a médiá sa na ne adekvátne zameriavajú je to e, vedlejší príznak kapitalizmu, ktorý je prehnitý do svojho jadra. A skutočnosť, že musíme diskutovať o ochrane informátorov, poukazuje na to, ako absolútne zlyhal súdny systém, rovnako ako aj zlyhali všetky daňové monitorovacie systémy, ktoré sme celé roky budovali na to, aby sme chránili veľké finančné záujmy. Ekonomické mocnosti si ukoristili tieto nástroje, aby bojovali proti ľuďom. A tento novinár rizikuje, je, je vystavený riziku až 5-ročného väzenia a zaplatenia pokuty 1 milióna eur. To presne ukazuje ako hodnoty a pravidla o tom, kto má byť uväznený a kto je slobo, slobodný, ako to je všetko otočené na hlavu. Ďakujem pekne. Nemáme žiadne žiadosti o catch the eye, takže dám slovo teraz naspäť pani komisárke Jourovej. Nech sa páči. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. E, nerada by som tu teraz vytvárala dojem, že Európska komisia nerobí nič v tomto smere. Spomenula som, že tu máme niekoľko prvkov legislatívy, ktoré sú pripravené, ktoré sú zamerané na ochranu informátorov. Um čo tu bolo povedané, je veľmi dôležité a síce musíme rešpektovať a chrániť e, informátorov, pretože naplňajú veľmi dôležitú úlohu v oblasti boja za demokraciu, boja za zákonnosť a ochrany práva. Preto by sme ich mali chrániť. A čo som už hovorila predtým, to musíme dosiahnuť najmä prostredníctvom národnej legislatívy. Ďalej, čo sa týka európskej úrovne, tak som spomínala už, e, že dôležitá je tu najmä ochrana, ktorá bola zahrnutá do smernice o zneužívaní trhu a trhových podmienok. Takisto sme tu spomenuli aj oblasť ochrany osobných údajov, preto by som vás chcela informovať, že pracovná skupina 29 už vydala no, usmernenia pre členské štáty v tomto smere a síce akým spôsobom majú chrániť e, informátorov ehm, je to v rámci legislatívy o ochrane osobných údajov a rovnako vás chcem informovať, že smernica o, boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá bola schválená minulý, ro- minulý rok, má časť, ktorá zahrňa ochranu tých, ktorí budú nahlasovať e, podozrivé aktivity a podozrivé finančné transakcie. Ešte k téme LuxLeaks, tu si spomenuli niekoľkokrát Samozrejme, určite chápete, že Európska komisia nemôže interferovať do záležitostí a jurisdikcie konkrétneho členského štátu. Toto je rovnako aj prípad, ktorý ste spomenuli tu. Ale e, príjmame nevyhnutné kroky, tak aby sme zvýšili transparentnosť v oblasti daňových e, alebo rozsudkov o daňových témach a je to preventívny nástroj, ako bojovať proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Chceme teda lepšie chrániť informátorov na európskej úrovni a za týmto účelom chceme zaviesť opatrenia, ktoré by e, prostredníctvom ktorých by verejnosť dostala informácie a to veľmi transparentným spôsobom o rôznych výhodách, ktoré sú poskytované členskými štátmi pre firmy, rôzne daňové úlavy, ktoré sú im dané v daňovej oblasti a už na komisii sme už schválili prvý krok v tomto smere a to je nahlasovanie bude využívať centrálny register všetci takýmto spôsobom budú môcť vidieť, ako tieto vlastne daňové rozhodnutia sú príjmané, a koho sa týkajú a v druhom kroku bude nahlasovanie krajinu po krajine zo strany firiem a, a to bude posudzované E, bude to zvažované v priebehu najbližších niekoľkých mesiacov, aby sme zabezpečili e, to, že to bude zároveň najúčinnejšie opatrenie, ktoré dokáže naplniť ten cieľ, ktorý sme si vytýčili, a síce zabezpečenie transparentnosti a plnej miery informácií, ktoré mali byť poskytnuté európskym občanom. Som teda presvedčená, že tieto preventívne kroky nám zároveň pomôžu bojovať proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a zároveň e, dokážeme účinnejšie chrániť informátorov na úrovni členských štátov. A takýmto spôsobom dokážeme vyriešiť problém, o ktorom sme práve hovorili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takýmto teraz môžeme e, ukončiť